Okay, colleagues. Dobre, kolegovia. Teraz máme bod číslo 25 programu výboru DV. Je to bod, ktorý budeme riešiť spolu s výborom INTA. Už som vravela včera, tento týždeň riešime rôzne otázky, ktoré súvisia s ľudskými právami, pretože si pripomíname v Európskom parlamente týždeň ľudských práv a zároveň e, výročie deklarácie e, ľudských práv a máme tu teda teraz e, zmluvu OSN o nadnárodných korporáciách a iných podnikov so zreteľom na ľudské práva. Ide tu o rokovania o dohode a s nadnárodnými korporáciami a ďalšími podnikmi Rokovania začali v roku 2014 na medzivládnej úrovni. Bol tam mandát prijať záväzný nástroj v oblasti ľudských práv pre, pre nadnárodné podnikateľské korporácie. Minulý e, mesiac prebehli ďalšie rokovania a to je veľmi dôležité, pretože Európsky parlament v októbri predniesol uznesenie, schválil uznesenie a e, vlastne bolo tam priaznivo prijatá táto práca a my e, chceme prispieť k tomu, aby sa tá, tento dohovor stal záväzným Máme tu e, posolstvo SEAK, ktorú zastupuje pani Luisa Akens za, za ľudské práva a ja jej dám slovo. Ďakujem. E, e, pokiaľ ide o stanovisko výboru pre zahraničný obchod, tak toto je veľmi dôležitá vec a malo by to byť záväzne. Nie je to nič nové. My sme prijali viacero textov, ktoré idú rovnakým smerom, najmä nariadenie o konfliktných mineráloch, e, ktorý bol krok správnym smerom. Rovnako sme mali smernicu o nefinančných vzťahoch a ďalej tu máme smernicu o predaj dreva. Je to veľmi silné posolstvo, ktoré chceme vyslať, pokiaľ ide o povinnosti e, podnikov a firiem. Máme tu čoraz viac e, sieť reťazcov na svetovej úrovni a preto je dôležité, aby sme e, tieto e, obchodné výmeny sledovali a, a nesústreďovali sa iba na regionálne a bilaterálne dohody. A teraz dáme slovo komisii. Ďakujem, ďakujem za to, že som doslala slovo v tejto dôležitej otázke. Chcem sa vám poďakovať za vašu podporu. My chceme skutočne hovoriť silným hlasom Európskej únie v oblasti e, ľudských práv, najmä v oblasti nadnárodných korporácií. Vy ste hovorili, že v oktobri bol prijatý e, záväzný dokument, nebudem to opakovať. Štvrté zasadnutie medzivládnej pracovnej skupiny prebehlo e, v týždni 15. oktobra v Ženeve. Európska únia sa rozhodla, že e, bude, príjme limitované záväzky v Ženeve s všeobecným vyhlásením o tom, čo my robíme v oblasti ľudských práv, aké obavy máme, aký je E, obsah našich e, e, projektov dohôd a potom sme hovorili o procedúrach, o postupoch a na záver sme vlastne vyjadrili naše stanovisko, pokiaľ ide o text dohovoru. Pokiaľ ide o hodnotenie tohto cyklu rokovaní, je to trochu pozitívnejšie ako predchádzajúci cyklus. Predsedníctvo bolo ne neutrálnejšie, ale sú tu isté obavy, či už formálneho alebo aj podstatného charakteru. E, podstatné obavy nástroje, ktoré sa navrhujú, sa netýkajú všetkých spoločností, a korporácií, ale len nadnárodných korporácií s na, nadnárodnými e, dosahom a hovorí sa tu len o OSN a nehovorí sa nič o usmerneniach v texte. Pokiaľ ide o podstatu, tak to znamená, že tam nie je e, ošetrený systém odvolaní sa a e, všetko, čo sa týka e, návrhov, tak nie je v jednej línii s dokumentom OSN. My sme požiadali, aby tu z formálneho hľadiska bolo nestranné E, predsedníctvo, ktoré by rešpektovalo prax, ktorú, e, ktorá platí pre pracovné skupiny na medzivládnej úrovni. Následne uznesenia, na ktorých e, stojí tento proces, museli byť obnovené, ale nedošlo k tomu ani počas poslednej Rady pre ľudské práva. Ďalšie krajiny sa toho zúčastňujú a medzi nimi aj Európska únia. A teraz sa musíme počkať, či naše obavy budú odrazené v revidovanom návrhu textu v roku 2019. Ďalšia otázka, ktorá už e, bola spomenutá a týka sa parlamentu. Je tu nedostatok tempa. Sú tu USA, Kanada, Singapur, Norsko, Austrália, ktoré neboli v sále prítomné a medzi krajinami, ktoré boli v sále, iba 27 e, vystúpilo počas jedného celého týždňa rokovaní. My teraz vyhodnocujeme výsledky tohto štvrtého zasadnutia. Pravdepodobno, že tento proces povedie k väčšej ochrane obetí a pravidlá, ktoré sú rovnaké pre všetkých. My sa snažíme zistiť, aká je situácia. Hovoríme o tom s členskými štátmi, s občianskou spoločnosťou, s korporáciami. A teraz by sme si radi vypočuli vaše stanovisko, ako hodnotíte situáciu, ktorá v súčasnosti vládne a aký je váš postoj k návrhu textu dohovoru. Chcem povedať, že Európska únia má v každom prípade veľmi dobrú bilanciu v oblasti aplikácie tohto dohovoru. My máme veľa akčných plánov a treba uznať, že európske podniky e, prijali tieto iniciatívy veľmi seriózne, aplikujú všetky usmernenia OSN. Európska únia disponuje takisto viacerými legislatívnymi textami, o ktorých sa tu už hovorilo. Je to text o dreve, konfliktné minerály, nerasty e, a pripravujú sa ďalšie dokumenty o zodpovednosti podnikov, finančné záležitosti a tak ďalej. Práca musí pokračovať, aby boli rešpektované ľudské práva, aby bol zabezpečený prístup k odvolaniu sa. Treba sa pozrieť, ako dosiahnuť pravidlá, ktoré by platili rovnako pre všetkých a zároveň teda si treba uvedomiť, že v, na medzinárodnej úrovni už existujú v tejto oblasti normy. Ďakujem a teraz môžem odpovedať na vaše otázky. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Naša kolegyňa e, požiadala o slovo. Pa, e, ďakujem, Linda. Ja budem hovoriť svojim vlastným menom, ale budem hovoriť aj za jednu z mojich kolegyň ktoré tu neboli, nie sú prítomné. Budem hovoriť za kolegyňu Rodríguez Penero. V Európskom parlamente je skutočne veľké úsilie zo z každej strany a my to vidíme aj v uznesení, ktoré ste spomenuli a ktoré bolo prijaté 4. októbra. My chceme ísť vpred, ale s inými poslancami, inými skupinami je tu kampaň, ktorú, ktorá bola vedená v parlamente, aby vlastne potom bola prijatá aj na národnej, e, regionálnej, aj európskej úrovni. A aby tu sme mali vlastne záväzný dohovor. My uznávame, že už takto pokračovať ďalej nemôžeme a že potrebujeme kompletný, komplexný, solídny rámec, ktorý umožní kombinovať rozličné kúsky puzzle, aby či už zo sektorového alebo geografického hľadiska, aby sme boli koherentní na medzinárodnej úrovni. Hlavné usmernenia OSN sú užitočné, ale nie sú vhodné, nebudú vhodné, lebo keby e, vlastne toto stačilo, tak by sme boli vo svete, kde spoločnosť a ľudské práva by boli riešené na medzinárodnej úrovni, ale tieto dobrovoľné E, iniciatívy nie sú efektívne a práve preto sme prešli na iné systémy v oblasti konf- konfliktných e, e, surovín a tak ďalej. Potrebujeme e, komplexné podklady. Teraz sme zablokovaní v slepej uličke, je to poľutovania hodné. Vidíme, že tam existujú problémy zásadného charakteru, formálne pro- problémy, a možno, že získame podporu v Európskom parlamente, aby sme e, pokročili vpred. My nevieme, aké aplikačné pole bude mať táto záväzná zmluva, dohovor, ale my sme stále blokovaní, pretože na európskej úrovni nie je žiadny mandát a my teda nemôžeme otvoriť skutočnú interinštitucionálnu debatu o tom, čo sa deje v Európskej únii. E, v mojom vlastnom mene by som chcela povedať, že je to naozaj mimoriadne frustrujúca situácia. My vieme, že roz, e, diskusie pokračujú, e, sú krajiny z rozličných strán sveta, ktoré prijímajú stanoviska, ale nemáme na stole text, o ktorom by sme mohli debatovať, povedať, čo sa nám páči, čo sa nám nepáči, alebo aby sme vytvárali aliancie. A preto by som už chcela e, e prerušiť eh, svoje vystúpenie a skôr mám otázky. Aký je podľa vás reálny kalendár, v rámci ktorého by Európska únia mohla mať také konštruktívne angažovanie sa v tejto otázke, pretože nám sa zdá, že dochádzame kde si nakoniec a nemôžeme v Ženeve zostať len tak so skríženými rukami bez toho, aby sme prijali príslušný mandát. Už sme tu mali dve rezolúcie e, zhromaždenia Eurolat, mali sme 8 e, uznesení Európskeho parlamentu. Vy to veľmi dobre poznáte. A čo robíme, aby sme túto situáciu prekonali? A ešte oveľa frustrujúcejšie je to, že my vidíme, že táto energia a tieto zdroje, ktoré nasadzuje Európska únia, komisia, DŽ3 e, a a za SV eh, S, ESVČ, to všetko sa je obrovská energia, ktorá bola nasadená, aby sme partnerov mohli posadiť za okrúhly stôl. Hovorí sa, že eh, okolo 20 krajín je pripravených negociovať. Eh, to znamená, že to nie je iba klub bohatých krajín, ktoré hovoria o ochrane investícií my teda robíme všetko, čo je v našich silách, ale pracujúci, ktorí sú e, priamo postihnutí správaním týchto nadnárodných korporácií, či už ide o štátne alebo o iné, e, títo pracujúci, títo ľudia nie sú zastúpení v našich e, aktivitách na medzinárodnej úrovni a pre mňa je to veľká škoda. Európska únia dnes musí žiadať, aby E, tieto práva boli rešpektované, aby boli pravidlá pre korporácie, a, lebo bez toho nezískame späť dôveru našich občanov. E, Berlanger, nech sa páči. Really forward, is, uh... Jeden z dôvodov, prečo sa to neposúva vpreč, e, vpred, je situácia členských štátov. Tom by sa možno dalo trošku zabrániť, čo sa týka správania členských štátov, účasti členských štátov v Ženeve a toho, ako pracujú počas celého procesu, tak aby sme mohli mať jasnejšiu predstavu o tom, kto sa angažuje, na čo dáva dôraz a čo robia členské štáty. Maria Rena. Áno, ja podporujem všetko, čo zaznelo. Položili sme otázku Európskej komisii, chceli sme vedieť vnútri členských štátov Európy princípy, aká bola principiálna podpora e, toho, takýchto postupov, to znamená povinná zmluva na medzinárodnej úrovni. Nikdy sme nedostali odpoveď na túto otázku, takže pýtam sa, či by ste nám dnes mohli odpovedať na to, akú podporu by sme mohli získať Eh, v podstate tak eh, nadstranne je tu podpora zo strany Európskeho parlamentu, čo sa premietlo nielen do uznesenia, ale za každým, keď sa hlasuje o otázke povinnosti náležitej kontroly due diligence, parlament na rozdiel od pôvodného návrhu komisie vždy hlasuje za povinný charakter. Takže keď hovoríte, že by ste chceli poznať stanovisko parlamentu, stanovisko parlamentu je jasné. Aj keď je tu iniciatíva komisie ako dobrovoľná iniciatíva, transformuje sa to na niečo povinné a podporí sa to, potvrdí v rámci trialógu. To je stanovisko parlamentu. Pýtali sme sa na stanovisko členských štátov. Myslím si, že je dôležité, aby sme získali tieto informácie, aby sme aj my mohli robiť kampaň vnútri členských štátov, tak aby sme nehovorili e, každým jazykom e, medzi tými, ktorí chcú, alebo hovoria, že chcú záujmy občanov a druhí, ktorí to naozaj robia na úrovni medzinárodných dohôd. Ďakujem. Ďakujem pekne, Lola Sanchez. Ďakujem, Linda. Európska únia a zodpovednosť e, korporácií sú v slepej uličke. Ja ako poslankyňa sa cítim bezmocná, lebo aj keď sme prijali 9 rôznych uznesení, kde Európska únia jasne povedala, že pok- podporuje tento proces a potom sme prijali také uznesenie 4. oktobra, stále sme E, v rovnakej situácii ako pred rokom. Európska únia a obete v celom svete e, sa cítia nielen bezmocní, ale aj frustrovaní a úplne oprávnene obvinujú Európsku úniu, že nemá odvahu a my sme teraz o iba niečo, niečo málo menej ako, alebo lepšie ako USA pána Trumpa. Európska únia má predsa E, znalosti, ako dosiahnuť, aby sme tu mali záväzný e, právny rámec o, o korporáciách a ľudských právach. A k tomu by, e, máme predsa uznesenia parlamentu, kde sú veľmi konkrétne návrhy, ktoré môže Európska únia položiť na stôl. Ale my sme ešte zatiaľ nevypočuli žiadny proaktívny návrh EÚ. Súhlasíme, že sú niektoré aspekty E, procesu, ktoré by bolo treba vylepšiť. Niektoré formálne veci sa mi nepáčia a je veľmi smutné, že Európska únia e, tu nie je motorom, ale skôr brzdou. Ešte sme nikdy nepočuli kritizovať Európsku úniu aspekty, s ktorými nesúhlasíme. Hovorili sme, že potrebujeme ambicioznejšie projekty a nám napríklad chýba e, kvalifikácia E, toho, že ľudské práva sú nad ostatnými záležitosťami. To je nevyhnutné. Ja nič nové nevymýšľam. To všetko sa nachádza v uznesení Európskeho parlamentu do 4. októbra. A keď pozerám na tú úlohu, ktorú hráme v Ženeve, tak nepoznávam Európsku úniu, v ktorú verím a v ktorú mnoho ľudí verí. Európska únia e, pri svojom zrode bránia ľudské práva a teraz to necháva na korporácie, ktoré e, majú jediný záujem získať zisk. Rada by som vedela, e, čo sa chystáte urobiť. E, pôjdete do Ženeve a opäť nič neurobíte, alebo chcete niečo urobiť? Európska únia sa stiahne z rokovaní a nechá členské štáty, aby slobodne hovorili. Ďakujem pekne. Bolo by povedané, že po 12.30 nebude tlmočenie, takže poprosím kolegov, aby ste hovorili veľmi krátko. Ak chcete dať ešte priestor, komisie by mohla odpovedať. Hegi Hautula dostáva slovo, pani Mime mm, a Šal, ale poprosím veľmi stručne. Áno, áno. No ja by som sa rada dozvedela viac o tých bodoch, na ktorých sa EÚ, ako sa zdá, nezhodne v porovnaní s tým, čo je v tzv. nulovom návrhu a či by EÚ mohla využiť svoju páku, svoju situáciu, aby zmenila vec. Myslím, že hlavnou otázkou je rozsah tzv. zmluvy, rozsah pôsobnosti a súhlasím s tým, že by sa to nemalo uplatňovať iba na nadnárodné spoločnosti, ale na všetky spoločnosti, pretože výrobné reťazce, globálne reťazce sú veľmi zložité a sú v nich oba typy podnikov. Ďalej uh, Zamýšľalo sa EÚ nad tým, či by nebolo jednoznačnejšie v nadnárodných rokovaniach, medzinárodných rokovaniach, že by to nezaznelo silnejšie, ak by sme začali uplatňovať doma Eh, riadiace princípy OSN. Ešte stále nemáme domáce pravidlá pre podnikanie a ľudské práva. Ďakujem pekne, pani Mine a potom Schalgens. Ale veľmi stručne, veľmi stručne, áno, ja som si uvedomila, že nemáme holandské tlmočenie, takže budem informizovať, mám po holandský text. Prepačte, ak to bude trošku také kostrbaté. Eh, je veľmi dôležité, aby sme pracovali na záväznom nástroji, aby sme zachovali ľudské práva v rámci... No, toto je naozaj veľmi ťažké, ospravedlňujem sa v podnikateľskom prostredí, v prostredí podnikov. Som rada, že je tu uznesenie Európskeho parlamenta odúfala som, že EAS využije toto uznesenie eh, a viac ho využije vo svojom stanovisku. Dôvod, prečo je táto zmluva taká dôležitá, je ten, že nadnárodné spoločnosti ne, sa neriadia národnými predpismi A to sú dôsledky globalizácie hospodárstva. E, nadnárodné spoločnosti robia všetko, čo je v ich silách, len aby sa vyhli e, dodržiavaniu vnútroštátnych predpisov. A je mnoho firiem, ktoré vymýšľajú všemožné, nemožné triky, len aby sa vyhli e, tomu, že by porušovali ľudské práva. A to tie najhorším spôsobom. A e, E, je smutné, že Európska únia sa snaží oslabiť tento konkrétny bod tým, že sa zameriava aj na národné spoločnosti. Toto nie je kľúčom k významnosti tejto dohody. A preto by sme mali mať záväzný nástroj. Ospravedlňujem sa, je mi ľúto, že členské štáty sa samé nevyjadrujú pretože existuje množstvo vnútroštátnych iniciatív, ktoré by si zaslúžili podporu národných delegácií. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Asi ste mohli hovoriť po holandsky, ale dobre. Tak, veľmi rýchlo. Máme málo času naozaj, 5 minút. Áno, len veľmi stručne súhlasím s tým, čo povedala Mariana a ostatní. K, k to je naozaj e, zlému postoju niektorých členských štátov, pretože členské štáty zodpovedajú za to, ako vyzerá Európska únia. Je to politovania hodné, pretože v čase, keď Trump ruší všetky systémy multilaterálne, EÚ by mala by byť akýmsi e, šampiónom, zástancom multilateralizmu a nerobíme to. E, jednoduchá otázka aj na EAS. Táto diskusia by sa mala viesť aj na úrovni OECD tak keďže tie odporúčania sú v súlade s so usmerneniami OECD, takže by som chcel vedieť, v akom štádiu je diskusia na tejto úrovni. Predsa len to je klub všetkých priemyselných bohatých krajín. Ak tieto príjmú nejaké opatrenie, tak to asi pokrie celú tú problematiku. Áno, ďakujem pekne, EAS. Množstvo otázok tu zaznelo, áno, množstvo otázok a pokúsim sa zareagovať najlepšie, ale veľmi stručne. Áno, áno, určite Takže predovšetkým plne súhlasím s tým, že naozaj sme šampiónmi v presadzovaní ľudských práv a chceme nimi aj ostať. Nikto to nespochybňuje. Prečo sme sa nezapojili do procesu? No do procesu sme sa zapojili viac ako predtým, ale nie v plnom rozsahu. A nemáme v tejto fáze mandát, takže preto je to tak. Ak nemáte mandát, nemôžete rokovať my sme vyjadrili naše obavy, obavy sú známe, opakovali sme ich. A prečo sa nechceme zamerať iba na nadnárodné činnosti, ale aj na vnútroštátne činnosti? Chceme vytvoriť rovnaké podmienky ak sa vyhneme tomu, že čas podnikania nebude pokrytá, tak nevytvoríme rovnaké podmienky pre všetkých, aké je stanovisko členských štátov. Členské štáty jednomyselne v Európskej, zastali pozíciu Európskej únie. Takže ja by som eh, príliš nekritizovala členské štáty. Máme jednomyselné stanovisko eh, ktoré bolo také, že máme zásia, eh, vystúpiť na začiatku, jasne povedať naše stanovisko povedať, čo my robíme a čo očakávame od tohto procesu, kam nás má doviesť. Členské štáty podporili toto stanovisko a Európs- hlas Európskej únie ho prezentoval. Keď som sa pýtala na hodnotenie Európskeho parlamentu a chcela som si vypočuť vaše názory, E, nemala som na mysli uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra. Samozrejme, to sme si prečítali z, e, dôkladne a sú tam veci, ktoré oceňujeme. Ja som sa skôr pýtala na to, že teraz už prebehlo zasadnutie a viacerí poslanci Európskeho parlamentu tam boli prítomní, že či ste teda zaznamenali nejaký pokrok alebo nie. Ako to vníma Európsky parlament? Ďalší krok, harmonogram činnosti, no momentálne Musím dať voľno tlmočníkom, takže budeme pokračovať e, v angličtine. Nech sa páči. Our calendar uh, uh, on the uh, chairmanship side, uh, uh, we do expect to have a new uh, draft on the table in June. On our side, uh, we are not in a position to negotiate on specific articles without a negotiating mandate.